Oznámenie zapisnica zo včerajška a tie texty sú k dispozícii. Máte k nim nejaké pripomienky? Ak nie, takže týmto spôsobom môžeme